sa včerajšieho zasadnutia a takisto texty, ktoré boli prijaté, sú už k dispozícii. Sú k tomu nejaké poznámky? If not, the minutes are... Ak nie, zápisnica je týmto považovaná za schválenú. A